Je mi ľúto, musíme začať, nemôžem čakať na všetkých. Dnes ráno sme mali veľmi dlhé zasadnutie. Sála bola plná, išlo o šport. A dúfam teda, že rovnaký záujem bude prevládať aj pri iných témach, hoci nás tak veľa nie je. Teším sa za tých nemnohých, ktorí tu sú, ale aj tí sú rovnako dôležití a teším sa, že dnes budeme mať možnosť vymeniť si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 snáď technici, ak nás počujú či nepočujú, by sa mohli postarať o to, aby ľudia čo si aj počuli. Pretože v prvých radách nefungujú mikrofóny, e, sluchadla. V každom prípade začneme. Tešíme sa teda, že zástupcovia tohoto výboru sú tu dnes e, s nami. V apríli 2010 tá skupina bola vytvorená. Zodpovedajúca a komisárka pre digitálne záležitosti a naša komisárka pre kultúru e, spustili prácu tejto, tejto komisie. E, oslovení boli odborníci, aby prišli s návrhmi, ako by sme čo najlepšie mo e, mohli realizovať digitalizáciu, prístup online, tieto témy, takisto téma zachovania našeho kultúrneho dedičstva, teda ako budeme riešiť otázku Európeány. Teší ma teda, že tu máme týchto troch mudrcov, nie sú to traja biblickí e, mudrci z Orientu, ale e, traja odborníci z Holandska, Francúzska a Nemecka, ak sa nemýlim. Pani Elizabeth Nigemann, generálna riaditeľka Nemeckej národnej knižnice a predsedkynia Európskej digitálnej knižnice alebo nadácie pre digitalizáciu. Vítajte. Pán Maurice Levy, predsedom francúzskej eh, spoločnosti pre eh, reklamu a publicitu Publicis. Po francúzštine teda Publicis. A potom Jacques eh, Decker, spisovateľ, žurnalista a eseista, je prítomný? Príde. Nebude na rade prvý, takže to nie je tragické. Máme tu teda troch e, odborníkov, títo traja tzv. mudrci uzavreli konzultácie online. 22. oktobra realizovali v Bruseli a medzi témami, ktoré v rámci konzultačného procesu odzneli, boli napríklad možnosti financovania e, digitalizácie, verejno súkromné partnerstvo, otázky, e, otázky autorských práv a licencií koncom roka a by to malo byť e, publikované, dané k dispozícii. Dúfame, že už dnes budeme môcť nahliadnúť do výsledkov tejto práce. Poprosila by som tý, e, týchto troch odborníkov, aby nás e, počas desiatich minút informovali o najdôležitejších úspechoch v rámci tejto práce. Začneme kým? S pánom Morisom Levy. Nech sa páči, máte slovo. Môžete hovoriť v materinskom jazyku, ak chcete. Ja teda budem hovoriť po francúzsky. Tak e, ako ste hovorili o zdravom tele do obeda, tak po obede budeme hovoriť o zdravej mysle, mysli, teda o mysli, ktorú tvojí viacero kultúr. Tak ako ste povedali, tak na žiadosť pani Kruz a pani Vasiliu sme sa pustili do práce v maji tohto roku a e, blížime sa ku koncu tejto misie. Neviem, či sme mudrci, ale viem iste, že sme sa tejto téme venovali s veľkou naivitou na začiatku a potom sme si uvedomili, že je to obrovská oblasť z viacerých dôvodov aj kvôli takému citovému dôvodu, pretože ide o európske kultúrne dedičstvo a týka sa to e, samotnej kultúry a života Európanov. Neviem, či budeme schopní zodpovedať e, na vaše očakávania dnes po obede, ale sme mimoriadne radi, že môžeme byť prítomní na pôde Európskeho parlamentu a že vám môžeme e, povedať, e, v akom štádiu sa nachádza momentálne naša práca. Naša misia bola veľmi široká, pokrývala viacero aspektov. Vy ste ich v rýchlosti uviedli, nebudem sa k tomu vracať, ale ide o spôsob financovania, digitalizácie. Ide o to ubezpečiť sa o budúcnosti Európeány, vypracovať odporúčania a taktiež e, zadefinovať podmienky partnerstva verejno-súkromného a ide taktiež o to zamyslieť sa nad tým, ako môžeme zdigitalizovať tie e, práce, ktoré sú chránené e, právami duševného vlastníctva, alebo aj takými, ktoré už e, prepadli do e, verejného priestoru a potom ide aj o sprístupnenie rôznych e, bodov a nie len tých, ktoré sa týkajú jednej špecifickej krajiny. Začali sme s prácami v máji. Pracovali sme naozaj hĺbkovo a zistili sme s istým strachom, že tak e, kultúrny ako aj hospodársky aspekt sú nezanedbateľné a idú nad rámec tých prvkov, ktoré sme očakávali, či už ide o konkrétne čísla alebo o výzvy, ktoré stoja pred našou kultúrou. No a potom ďalšia vec. Pokiaľ sme pracovali, tak e, vlastne ostatné sa hýbalo vpred obrovskou rýchlosťou, takže naozaj je potrebné konať e, veľmi rýchlo a nie je to ani jednoduché, ani, ani zjavné. Ako sme pristúpili k našej misii? E, poprvé pristupovali sme k tomu úplne otvorene, bez nejakých predsudkov a nech, uch, nech už vyvstávajú akékoľvek problémy vo vzťahu s jedným alebo s druhým aktérom a bez ohľadu na e, krajinu e, pôvodu daného aktéra, ide tu o Google, tak musím povedať, že sme nemali žiadne predsudky a nemali sme ani predsudky vo vzťahu s vydavateľmi alebo s, so spisovateľmi a nemali sme žiadne hotové predstavy. My sme skôr mali veľkú ambíciu, ktorá spočívala e, v snahe nájsť e, odpovede vzhľadom na to, že sa to naozaj výrazne týka všetkých zapojených aktérov a my sme chceli vypracovať zásady, ktoré by sa ľahko uplatňovali a teda chceli sme aj ľahko uplatniteľné riešenia. My sme si teda zadefinovali pragmatický a vizionársky prístup. Chceli sme byť vizionármi, pretože svet sa mení a pragmatický pretože sú tu isté zásady reality, ktoré tu sú a ktoré musíme mať na pamäti. A my sme teda vypracovali odporúčania, ktoré sa riadia týmito dvoma zásadami, teda sú naozaj silne principiálne, ale zohľadňujú aj realitu. Dnes vám e, ešte presne nepovieme, aký bude konkrétny obsah týchto odporúčaní, ale sme pripravení odpovedať na vaše otázky. Takže čo sme spravili? Uskutočnili sme konzultáciu, ktorá mala byť čo najúplnejšia. Bol e, dosť e, zložitý dotazník, pretože my sme sa chceli vyhnúť tým zvedavcom, ale iba tým, ktorí sú naozaj zainteresovaní. Takže zapojiť sa do konzultácie mali iba tí, ktorí naozaj mali čo povedať a ktorí teda vyplnili celý dotazník. Prvé prekvapenie možno, že v porovnaní so štandardami komisie, e, počet účastníkov 1258 nešlo iba o tradičných lobbystov, ktorí sa zapojili. My sa im chceme poďakovať za ich príspevok a za ich osvetlenie, ale išlo aj o európskych občanov zo všetkých krajín, ktorí e, nás informovali o svojich obavách, otázkach a tak ďalej. Druhá vec, ktorú sme spravili, a vy ste to už spomenuli, e, verejné vypočutie ktoré bolo vysielané aj na internete. Bolo 100 účastníkov a e, bol to naozaj významný moment pre našu pracovnú skupinu, pretože sme sa zúčastnili na niečom veľmi živom. Boli prítomní silní e, profesionáli, ktorí nás naozaj informovali o dôležitých veciach. Ten deň bol teda mimoriadne zaujímavý. Skôr v ten istý deň sme mali kontakty aj s ministrami členských krajín. Oni doplnili vlastne svojimi informáciami celkový obraz. Ozrajmili nám skôr také, taký národný kontext. Čo sa dá povedať v tejto chvíli? Poprvé, začíname mať istú predstavu o číslach. My sme si vyžiadali štúdiu od e, anglického kabinetu. Definitívne by nám ho mal poskytnúť o pár dní, ale už dostávame prvé vyčíslené prvky a naozaj sú dosť pôsobivé, pretože tie e, sumy nie sú zanedbateľné. A v týchto časoch e, ťažkých e, finančných situácií v členských krajinách naozaj verejných prostriedkov nie je naviac. Je jasné, že tá výzva bude výrazná, pokiaľ ide o financovanie digitalizácie. A okrem toho vyvstane aj niekoľko dôležitých otázok, napríklad ako sa spraví dieliaca čiara a ako sa e, nastaví verejno-súkromné partnerstvo, aby na jednej strane bola možná kontrola Európanmi a kultúrnymi subjektami, teda kontrola e, obsahu a snaha sprístupniť to čo najväčšiemu počtu záujemcov, ale na druhej strane treba e, podporovať e, verejno-súkromné partnerstva <clears throat> takým spôsobom, aby boli ochotní financovať. My sme si uvedomili, že to bude naozaj niečo mimoriadne zložité. Potom je tu aj otázka <clears throat> autorských práv. A potom je tu aj tá čierna diera 20. storočia, ako zdigitalizovať všetok tento obsah a ako sa ubezpečiť, že tento obsah bude sprístupnený všetkým pri plnom rešpektovaní autorských práv. A musím povedať, že tu sme sa posunuli vpred, máme tu dosť konkrétne predstavy a budú aj jasné odporúčania v tejto oblasti. A potom ešte jeden aspekt. Ten sa týka tých prác, ktoré už nie sú k dispozícii, tzv. osirotené diela. Je to tu oveľa komplikovanejšie, pretože tá legislatíva je veľmi odlišná v jednotlivých členských krajinách. A ešte jeden zásadný aspekt na ktorý netreba zabúdať. Totižto, keď e, sa púšťame do sveta digitálneho, tak je to svet, ktorý sa neustále vyvíja a je tu naozaj aj výrazné zrýchlenie toho vývoja. A preto sa môže stať, že budeme intenzívne investovať a pritom e, to zastaranie príde veľmi rýchle. Takže to je zásadná otázka, rovnako ako aktualizácia takýchto digitálnych diel. Tá téma eh, je teda eh, v stredobode nášho záujmu. A ešte Európeána, tá nás naozaj intenzívne zamestnala. Európeána, to treba vedieť, je eh, stránka, ktorá pokiaľ ide o počet kníh, tak sa to približuje ku Google. To sa málo vie a to bude taktiež téma, ktorej sa budeme venovať. Takže eh, ľudia ani nevedia, čo už všetko bolo spravené. Je tam už milión 200 tisíc kníh v Európeáne. Google ich má zhruba 1,5 eh, milióna. Takže eh, nezaostávame veľmi a netreba si myslieť, že sme úplnými chudákmi v tejto oblasti. Teda sme teraz v konečnej fáze, ešte niekoľko schôdzi sa uskutoční, najbližšie budúci týždeň. E, úzko spolupracujeme so Žakom de Deckerom a Elizabeth Nigemanovou a budeme schopní vypracovať správu dokonca krátko pred Vianocami. Máme za cieľ e, to ešte prekontrolovať e, počas sviatkov a potom vypracovať definitívnu verziu a predložiť ju e, komisárke Nelly Cruz a pani Vasiliu, od ktorých vlastne máme aj mandát. Tie mená sa nelahko vyslovujú, tak som to trochu možno skomil, skomolil. Takže to by malo byť na začiatku januára 2011. Táto práca nakoniec ani netrvala až tak dlho, aj keď by sme si boli želali pár mesiacov naviac a my dúfame, že poskytneme minimálny základ, ktorý trochu ozrejmi túto veľmi obšírnu otázku. A teraz, ak dovolíte, dám slovo Elizabete a Žakovi, ktorí by to možno trošku ešte eh, majstrovskejšie doplnili. Ďakujem pekne, pán Levy, teraz pani Nigeman. Ähm, Chcela by som snáď dodať len toľko, že ďakujem za túto možnosť. Radi by sme privítali e, otázky a podnety pre zvyšok našej práce. A teraz by som poprosila aj pána spisovateľa. Vo vašej neprítomnosti som vás už e, predstavila. E, máte slova, ale môžete kľudne hovoriť aj dlhšie ako predrečnička. Ja myslím, že všetko bolo vynikajúco odprezentované našim vodcom, našim predsedom. Moja skúsenosť je asi zaujímavá, ale e, prichádza vhod, e, pretože je to dosť naliehavé. Treba urýchliť tú reflexiu, pretože tie rozhodnutia, ktoré treba prijať, sú e, dôležité. Ide o to naozaj nesklamať e, očakávania. Myslím, že Moris Levy to naozaj veľmi dobre vysvetlil. Dank. Ďakujeme a tým pádom môžeme teraz začať vlastne diskusiu s kolegami. Vieme, že vpredu by boli normálne sedeli, sedeli mnohí kolegovia, ktorí kvôli nefungujúcim mikrofónom sedia e, viac vzadu. Pani Trupl, ďakujem Doris a ďakujem aj našim odborníkom. E, ďakujem našemu výboru múdrych. Popísali ste všetky výzvy, ktoré máme pred sebou, čo bolo pre nás vlastne dôvodom, pre nás, pre komisiu, vy, e, zostaviť túto komisiu. Chceli sme byť múdrejší, nie, nie len o povahu výziev, ale aj o možné riešenia u týchto komplikovaných problémov. A práve v tejto fáze by som nadviazala. Očividne v práci ešte chcete pokračovať, ale veľké otázky a výzvy ste už zvažovali a tak sformulujem niekoľko otázok nádejí, že snáď môžete poskytnúť aspoň predbežné odpovede. Časťou politickej rozpravy je aj to, keď keď, je tu, e, teda, keď sú tu nároky spoločnosti na Európeánu, aby mohli mať prístup k všetkému dedičstvu Európeány. Je tu potom ale aj otázka, ako budeme riešiť otázky ochrany autorských práv, pretože máme, povedzme, iný model, ako majú Spojené štáty. Máme teda v Európe inú tradíciu a aj národné tradície sú e, rozdielne, ako sa rieši teda autorské právo. Jedna požiadavka z politickej oblasti teda je tá, že by sa malo rozšíriť, rozšíriť pôsobnosť autorských práv, aby mohlo byť všetko digitalizované a aby užívateľia mohli využívať aj toto dedičstvo. Protiargument je, že tu sa do, nedostatočne zvažujú ochrany osobnosti, autorské práva a že sa musí nájsť riešenie iné, či už e, modely uznania, kompenzácie medzi jednotlivými aktérmi. Takisto celá uh, diskusia na tému akta. Nuž, uh, v tejto v tejto fáze rozpravy, vzhľadom na E, rozpory by som vás chcela poprosiť, aby ste vy, traja odborníci, mohli nám povedať, či máte nejaké možnosti riešenia, návrhy, ktoré by sme mohli ďalej e, politicky diskutovať. Ak by to šlo trošku konkrétnejšie. Ďakujeme vaš všetkým rečníkom. Ďakujem. Mám otázku, nadvezujúcu na otázku pani Trupl. Máme tu problém e, autorských práv rôznymi smermi. E, my sme jedna z najbohatších, najrozdielnejších oblastí vo svete, čo je veľmi zaujímavé, ale má to aj obrovský ekonomický potenciál, ktorý sa nevyužíva globálne. To súvisí aj so skutočnosťou, že digitálny trh pre Európu nebol ešte dovršený a nie je dostatočný prístup pre občanov. A tu v Európskom parlamente máme množstvo diskusie o striktnejšom eh, vymáhanie existujúceho práva, pričom iní požadujú zasa reformu. Je tu teda paleta výberu, akým spôsobom možno zvýšiť potenciál. Teda zaujímavé by ma, aké reformy ste spoznali, čo ste sa dozvedeli od autorov. Máme tu množstvo lobbyistov, ktorí tvrdia, že zastupujú vlastne e, tú časť ochrany umenia. A tiež by som sa chcela spýtať, či ste zvažovali e, čísla, e, keď sa hovorí o digitalizácii, aké možnosti, aké by boli náklady, straty, ak by sme neharmonizovali digitálny európsky trh. A tiež by som sa chcela spýtať, ako môžeme vytvoriť podporu reforiem, ktoré by mohli byť zložité, 27 rôznych legislatív. No a ďalšia otázka je tá, či ste sa dozvedeli čosi o najlepších postupoch vo svete a spravodlivé využívanie, také, aké sa používa v oblasti autorských práv napríklad v Spojených štátoch. Náš polský kolega, pán Boris. Ďakujem, pani predsedajúca. Rád by som sa poďakoval našim odborníkom za ich prezentácie a chcel by som sa spýtať na otázku kultúrneho dedičstva. Nejde mi len o literatúru, ide mi aj o celú ikonografiu v Európe. Európeána je len časťou, ale myslím si, že kultúrne dedičstvo v Európe má širší záber. Ide mi o prístup e, ku grafikám, k starým kartotékám a aj k tomu, čo dnes nachádzame v internete. Mám tu na, na, na mysli audio, audiovizuálny obsah. A moja otázka vlastne sa podobá od, po otázke pani Trupel. Pýtam sa na to isté. Pýtam sa na obchodný model, ktorý by sme tu mohli použiť tak, aby autorské práva boli rešpektované ale ide mi aj o európske, európske, európsku digitálnu agendu. Tu sa e, hovorí aj o, o konkrétnych obchodných modeloch. Takže tu je moja otázka. Chcete, aby audiovizuálny obsah bol tu súčasťou v týchto mechanizmoch? Mám tu na mysli rešpekt autorských práv a tak ďalej ja dodám vlastnú otázku a tým uzavrieme kolo otázok. Rada by som vedela, hovorili ste... Vy ste povedali, že ste sa stretli s ministrami do obeda pred vypočutím a čo povedali? E, sú pripravení naozaj sprístupniť e, kultúrne dedičstvo napríklad Nemecka alebo Francúzska? Ja mám o tom pochybnosti naozaj by ma zaujímalo, či sú pripravení to spraviť a do akej miery to spravia, alebo či je tu niečo, čo im v tom bráni. Takže toľko by sme sa pýtali a dobre, takže opäť pán Levy bude odpovedať. Ak dovolíte, pokúsim sa odpovedať na niektoré aspekty a potom to ešte doplní Elizabet a Jacques. Nemôžem vám povedať, čo ministri sú pripravení spraviť. Rozprava sa zamerala predovšetkým na ich očakávania vo vzťahu s nami. Oni nám kládli otázky, chceli počuť e, vlastne to, čo by no, mohol, mohol byť náš prínos ale e, naozaj bol tu silný záväzok zo strany ministrov. Všetci sú motivovaní a mimoriadne aktívne sa zapájali do rozpravy. A taktiež som pochopil, že niektorí sa zapísali na zoznam rečníkov a nakoniec ich hovorilo aj tak oveľa, oveľa viac. Ale všetci k veci a nebola to nejak e, lahučká téma. Takže naozaj je to niečo, čo sa berie mimoriadne vážne a my sme to tak aj vnímali. Ďalšia vec, ktorú chcem povedať, ja som si prečítal správu pani Trupel ako aj moji dvaja kolegovia, pretože nám bola poskytnutá. Je to jeden z dôležitých prvkov, ktorý nám bol poskytnutý a poslúžilo to aj ako e, podnet našej práce. Téma autorských práv je mimoriadne zložitá. Myslím, že by bolo dobré, keby Žak o tom ešte pár slov povedal. Ide totižto nielen o špecifika pre tú ktorú krajinu, ale e, má to obrovský dopad na budúcu tvorbu a tejto tvorbe netreba nejako stať v ceste. A ešte tretí bod, o ktorom by som chcel v rýchlosti hovoriť, týka sa toho, o čom hovorila, tuším, pani e, Šakl, teda aspoň e, to meno <laughs> vidím ja odtiaľto. A e, týka sa to toho hospodárskeho potenciálu. Je to bod, o ktorom sme ešte doteraz nehovorili, ale na obede sme hovorili o potenciáli a myslíme si, že to naozaj nie je zanedbateľné. Možná návratnosť investícií, ak by sme vedeli prebudiť e, podnikateľské schopnosti Európanov. A taktiež otázka pána Borisa, audiovizuálny obsah. O tom sa taktiež hovorilo cez obed. Kladol sa na to dosť veľký e, dôraz, teda aspoň niektorí na to kladli dôraz. Ak dovolíte, pani predsednička, teraz naozaj skutoční mudrci prehovoria. <laughs> Nech sa páči, pani Elizabeth. Nigel, Nigeman. Ja by som chcela niečo povedať k audiovizuálnym dielam ten pocit, že napríklad Európeána nie je mm, kompetentná v tejto oblasti mm, súvisí s tým, že všetky audiovizuálne diela vznikli v 20. storočí alebo neskôr. No a technológia tu predtým jednoducho nebola na to, aby sa niečo také mohlo zaznamenávať a ukladať do archívov. No a práve tu narážame opäť na tému autorských práv. No a práve v prípade audiovizuálnych eh, práv. Je tu veľa tých eh, osirelých diel a diel, eh, v, kde je veľmi ťažké nájsť vlastníkov práv a vyjasniť situáciu s právami. Takže je mm, na tomto jasne, aké dôležité sú tieto dve veci. Najskôr uh, obsahy a potom objasňovanie vlastníckých autorských práv. No a najcitlivejšia téma na tomto je, myslím, že je to ešte ťažšie ako finančná otázka alebo akékoľvek ďalšie otázky. To je otázka práv tých osirelých diel a ako vyriešiť tú otázku. No a ja ehm, veľmi rada a teraz odozdám slovo Čakovi Dekerovi. Ďakujem, Elizabeth. Snažíme sa naozaj pozrieť e, z nuly na všetky tieto od nuly na všetky tieto témy, ako povedal Boris Levy, sú to naozaj všetko nové otázky. Počas toho vypočutia aj na pôde vášho výboru asi nie veľmi často tieto otázky vyvstávajú s takou intenzitou a to vyvstáva z toho technologického e, rozmeru. Kvôli nemu sa treba pozrieť na naozaj na všetky témy, ktoré doteraz boli zametené pod koberec, napríklad aj na harmonizáciu systému e, na e, zber informácií o autorských právach. Vieme, že niektoré krajiny majú uh, naozaj odlišnú legislatívu a odlišné právne predpisy, ale e, prostredníctvom internetu, ktorý e, borí hranice, tak už e, nestačí, že vedľa seba nažívajú systémy v rámci národných hraníc. Teraz naozaj je tu hodina pravdy. No a túto otázku si treba položiť na všetkých eh, rozhodovacích úrovniach EÚ, aj na eh, vašej. My môžeme iba veľmi skromne prispieť, eh, my môžeme skôr iba informovať, akorát, že máme tú výhodu, že sa každodenne potýkame s týmito otázkami v našej práci. Ale naozaj u vás a na Rade ministrov sa to rozhodne. Moris to dobre vysvetlil. Rada ministrov na nás urobila vynikajúci dojem. To znamená, že ľudia tu neboli iba kvôli tomu, aby sa naobedovali, ale naozaj sa ich, e, e, ich zaujalo to, čo im predložili komisári, komisárky. E, počúvali, vyjadrili sa veľmi fundovane tak ako to býva na vašom výbore. Zjavne e, tieto otázky zamestnávajú všetkých a je potrebné, aby e, sa o, o nich hovorilo aj na pôde takýchto komôr. Bolo by dobre, keby jedného dňa výbor Európskeho parlamentu pre kultúru si naozaj uvedomil, že tu ide o jeden veľmi výrazný aspekt e, európskej spoločnosti aj budúcnosti a preto je to pre vás uh, veľká príležitosť, veľa viac ako pre nás. E, vy sa k tomu musíte vyjadriť, e, budete viesť rozpravy, určite e, tu budú tu vyvstanú protiklady, určite budú rôzne náhľady na autorské práva, ale napriek tomu to všetko bude mimoriadne zaujímavé pozrieť sa na to, ako vlastne bude prebiehať táto výmena názorov. Dobre, ešte dodatočná otázka pani Trpel. Áno, vy ste opätovne zopakovali, že všetko je to veľký konflikt a, a že máme pred sebou veľa napínavých diskusí. Avšak um, na túto tému hovoríme už dva roky a ja som od vás očakávala, uh, že nám načrtnete nejaké možné scenáre alebo možnosti a my na základe jasných textov budeme môcť sa myslieť nad tým, kam to bude smerovať. Ja by som chcel povedať, uh, že centrálnou otázkou je, či na, pre osirotené diela potrebujeme nejakú všeobecnú výnimku, alebo e, sa snažíme to zachovať, no a dostať, nájsť nejaké modely, že, že sa budú práve predávať. No, ja myslím, že by sme potrebovali všeobecnú, alebo na jednej strane máme všeobecnú výnimku, máme veľký ekonomický potenciál, na druhej strane niektorí hovoria, že koncepciu duševného vlastníctva nemôžeme len tak zrušiť dlhodobá a strednodobo to bude pre európske hospodárstvo problém a treba nájsť iné alebo predlžiť iné návrhy, ako sa vysporiadať s otázkami autorských práv. No a mňa by zaujímalo, aby ste nám povedali a, a uviedli niektoré možnosti, konkrétne možnosti, o ktoré by sme mohli hovoriť, pretože to je tá veľká výzva, to je ten veľký problém a že to tak je, tak to už vieme, úprimne povedané, pomerne dlho. Ďakujem pekne. Ale iste vieme, že tri, tí teda experti ešte nedospeli do konca svojich diskusí a ešte nedosiahli konečné riešenie. Dúfam, že ho nájdu. Ja osobne, keď, hovorím, keď hovoríme o autorských právach, tak to je ako hľadať kvadratúru kruhu, pretože keď hovorím so spisovateľom, tak jeden tvrdí, jeden tvrdí, že copyright nie je dôležitý, hlavne, že som na internete. Áno, to je reálna vec. A ja si myslím, že pani Šáke to bude pokladať za dobre. Ja to pokladám za hrozné. A keď e, chce byť niekto e, sa stať známy, tak to je najlepšia platforma, ale keď chce niekto niečo zarobiť, tak treba vytvoriť iné možnosti. No, ja to teda vnímam, že to je veľmi komplikovaná záležitosť. No a títo traja mudrci sú tu teraz a my našli riešenie. Tí traja v Betleheme to našli, no a ja chápem, že sa to nepodarí dnes, ale a na konci ehm, nejaké zimnej dovolenky eh, nájdete toľko informácií, aby ste v januári, februári nám mohli ukázať cestu. Eh, pretože vy budete ehm, tiež východiskom pre prácu kolegu Barniera. Pretože Barnier bude potrebovať návrh smernice o autorských právach a tá bude musieť potom zodpovedať našim aj vašim nárokom. Dobre, nebudem to zbytočne naťahovať. Helga, očakávam, že si nečakala odpoveď. Chcela si um, sa len tak pripojiť do diskusie. Iste vieme, že dnes odpovede nedostaneme. Želáme vám veľa úspechov pri získavaní nových informácií v nadchádzajúcich týždňoch. No a dúfame, že začiatkom roku môžeme sa tešiť na vašu odpoveď. Takže ďakujem v mene kolegov za to, že ste prijali túto úlohu a som si istá, že dospejete do uspokojivého konca. Asi to neuspokojí každého, ale takto v politike chodí. Ďakujem veľmi pekne. A teraz prechádzame k ďalšiemu bodu. Veľmi sa, veľmi sa teším. Môžete tu zostať samozrejme, ale keď máte iné povinnosti, tak nech sa vám páči. No a dostávame sa k bodu 7 dnešného programu a som veľmi ráda, že môžeme medzi nami privítať podpredsedničku komisie pani Kroos. Už sme sa s ňou viackrát stretli tento rok. a Hneď je odovzdám slovo. Ona vie, kde je to naše bolestivé miesto. Už sme s ňou o tom hovorili. No a dúfam, že teraz v priebehu 15 minút nám vysvetlí, že čo zamýšľate v oblasti digitálnej agendy, ako aj politiky a pridelovania frekvencií. Takže Nelly, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, milá Doris. Vážení členovia výboru pre kultúru, dovolte mi na úvod poďakovať všetkým a hlavne výboru, všetkým záujemcom za záujem o naše aktivity, aktivity v oblasti digitálnej agendy. To, a to nie je isté novinka. Mňa samozrejme tiež mimoriadne zaujíma. A ja tiež pozorne sledujem všetky vaše iniciatívy, ktoré spadajú do rozsahu môjho portfólia. Vrátane, a o tom sme hovorili, na bilaterálnej báze, vráta vlátanie správy o systéme duálneho vysielania No, v júni sme hovorili a ja som predložila digitálnu agendu. Na komisii sme povedali, že to je veľmi ambiciozne, ale je to na vás. Je to digitálna agenda pre Európu a adaptácia pre stratégiu Európa 2020. A o to sa tu vlastne jedná. Dnes by som rada povedala niečo o prvej implementácii návrhu digitálnej agendy, kde budem hovoriť o širokopásmovej komunikácii a, a politickom programe pridelovania rádio spektra. No a, a to sú ďalej samozrejme hlavné iniciatívy na rok 2011. Isté sa všetci e, zhodneme na tom, že prístup na rýchly internet bude zohrávať centrálnu úlohu pri oživovaní európskeho hospodárstva, poskytovať platformu pre inovácie v v celom hospodárstve a pri znižovaní a pre, prekonávaní digitálneho rozdielu. Ja si veľmi dobre uvedomujem, že ide tu o viac. Nehovoríme len o hospodárstve a prekonávaní tej digitálnej priepasti, ale hovoríme o 500 miliónoch občanov a Európanov, o tom, ako ich zapáte do kultúry a tak ďalej. Širokopásmová komunikácia je súčasťou balíčka troch návrhov. Jedno je odporúčanie pre ďalšie generácie, no a tretie je, tretie je oznámenie, no, oznámenie uznáva tie veľké investície, ktoré budú nevyhnutné na využívanie rýchlej infraštruktúry a na vybudovanie rýchlej infraštruktúry všade v Európe. No a ja potrebujem vašu podporu a skutočne aj veľmi potrebujem výsledky v tejto oblasti, pretože začína to širokopásmovou komunikáciou. Ak to zlyha, tak skutočne e, budeme stáť pred obrovskými problémami. E, stanovuje to rámec pre všetkých e, aktérov a zúčastnené strany. Je to súkromný sektor, členské štáty, regionálne lokálne orgány, ktoré budú musieť všetky spolupracovať. A my budeme musieť spolupracovať s nimi na to, aby sme splnili tie ciele, ktoré sme si tak lopatisticky povedané stanovili v digitálnej agende a sú našim záväzkom v parlamente. No a navrhujem 4 kroky. Poprvé, členské štáty musia Mm, vypracovať vlastné plány, pásmové komunikácia. To je najdôležitejšie, o tom hovoríme a komunikujeme to. Po druhé, náklady investícií do širokopásmových infraštruktúr musia byť znížené. Nesmieme to pokladať za samozrejme, že je to toto a nič iné. Tak budeme úspešní a členské štáty musia byť úspešné pri koordinácie, plánovaní a budovaní infraštruktúry, tak to mm, skutočne zaváži. No a po tretie je to využívanie štrukturálnych a regionálnych e, fondov a fondu pre rozvoj vidieka. No a my musíme viac hovoriť o týchto príležitostiach. A to bolo veľmi pekné, keď vy ste v parlamente e, zorganizovali výmenu názorov s zúčastnenými stranami. Samozrejme, nie je to záležitosť taká, kto e, niečo predloží, predloží, predloží členským štátom, je dôležité, aby organizácie regionálne, lokálne a tak ďalej a svoje vlastné biznis plány vypracovávali a potom nám ich prekladali. Samozrejme, my môžeme pomôcť pri hľadaní tej cesty, ale samozrejme, ak to bude biznis plán, ktorý bude rozumný, tak um, určite narazí na otvorené, otvorené uši. No a my myslíme, že je iste veľmi dobré hovoriť o financovaní infraštruktúry širokopásmovej komunikácie a je zapájaní. No a iste treba viac investovať do širokopásmovej infraštruktúry. No, spolupracujeme s Európskou investičnou bankou a ja viem, že aj vy No, nikdy sa teda eh, nemôžeme si byť nemôžeme hovoriť nikdy. Vždy sú tu nejaké malé príležitosti a nejaké malé plány. Ja som hovorila o Laponsku, kde dedina eh, bola posledná na zozname, tak povedať. Eh, v investovaní do širokopásmovej infraštruktúry na internet. No a oni dokázali na 40 tisíc eur a oni založili, tak povedať, vlastnú spoločnosť. No a um, najkrajšie je, že to je trikrát rýchlejší internet v porovnaní s centrom Londýna. Takže to je veľmi krásne a to je a pri ňom príkladom, že netreba čakať príliš dlho, pretože môžeme nájsť cestu SMI. Samozrejme, širokopásmový internet musí byť dostupnejší, ale k tomu sa ešte vrátim. Návrh komisie pre rozhodnutie o politický program pridávania spektra je prvý rámec strategického plánovania a harmonizácie e, spektra zameranej na podporenie jednotného trhu elektronických komunikácií a podporu ďalších dôležitých e, oblastí politiky EÚ, ako je životné prostredie, doprava, e, zdravie a ďalšie. Spektrum je skutočne veľmi vzácným verejným zdrojom a my musíme zvážiť všetky existujúce a možné využitia týchto cieľov nediskriminačným spôsobom. A to nie len z hospodárskeho hľadiska, ale aj sociálny a kultúrny dopad služieb, ktoré využívajú spektrum. Takže treba tu prekročiť, vymeni, vymeni, vym, vymaniť sa, zraniť z nejakého zaužívaného myslenia a treba hľadať nové objektívne nediskriminačné použitia No a ďalej, a to je môj, o tom som presvedčená, nemôžeme vytvárať nejaké umelé rozdelenie medzi využívaním spektra pre distribúciu obsahov, ako um, um vysielacie spektrum a um, bezdrôtový systém. No, ja myslím práve naopak. Vidím uh, veľký potenciál synergických efektov medzi týmito dvoma stránkami. A okrem toho všetky dôkazy hovoria o tom, že môžeme zaistiť ambiciózny rozvoj digitálnej televízie, vyššie kapacity pre bezdrôtový, širokopásmový prístup na internet. No a to zohráva e, veľkú sociálno-kultúrnu úlohu. Bezdrôtový prístup na internet má špecifickú úlohu e, v oblastiach, ktoré zatiaľ nemajú klasický prístup. Takže viem, e, existujú obavy. Ja nie som naivná, alebo to aspoň predstieram. Takže sú tu obavy, že nový, nový bezdrutový prístup by mohol spôsobiť nejaké interferencie. O tom sme hovorili. A ja skutočne súhlasím s vašim názorom, že to treba zohľadniť. No a komisia práve preto požiadala príslušné orgány, aby sa toto otázkou veľmi intenzívne zaoberali. Ja nebudem prezentovať ja tie záverečné nálezy. V tejto oblasti sú mm, kompetentnejšie osoby. Myslím, že by sme mohli dosiahnuť dohodu a to je zatiaľ, čo som dostala. A mohli by sme dosiahnuť dohodu medzi všetkými aktérmi a to medzi lepšími štandardmi a novými technikami. Takže to je, alebo technológiami, to je a to je ten hlavný signál. Ak to bude potvrdené, tak bude našou povinnosťou zaistiť, aby tieto nové štandardy a technológie boli pripravené na hromadné použitie. Služby komisie monitorujú monitorujú možnosti, uvedomujeme si naše našej zodpovednosti, a našej zodpovednosti v našom návrhu, keď hovoríme o potrebnom o spektre, tak zdôrazňujeme kultúrny a hospodársky význam týchto služieb a našim cieľom nie je len ochrániť tieto služby, ale zaistiť aj, že budú mať a v budúcnosti sa budú môcť rozvíjať. Sú dôležité na rozvoj eh, mediálnych obsahov, a budovanie mediálnych, mediálnych tokov. Z praktického hľadiska členské štáty sú ve veľmi dobrej situácii na to, aby e, riešili problémy e, bezdrôtových e, systémov. No a to však neza, ne, neznamená, že my sa z toho nejak stiahujeme. Nie. My sa stále zapájame a ja my si budeme plniť svoje povinnosti. Workshop, ktorý sa konal 29. októbra, teda len pred dvoma týždňami, nám pomohol identifikovať viacero dlhodobých možností na zlepšenie jednotného trhu pre takéto zariadenia a služby. Budeme ďalej pokračovať v tomto smere. No a na záver o spektre by som chcela povedať, že keď uznáme, že aj keď spektrum sa sústreďuje na priority, je to veľmi široký komplexný program. A tá politika mm, má trvanie viac ako 5 rokov. No a preto sa nám podarí dosiahnuť všetky ciele len v úzkej spolupráci so všetkými zúčastnenými stranami. A opätovne začne s vami. Nie preto, že by som bola taká, e, taká zdvorila, ale viem, e, kto má tie skutočné práva a moc členské štáty a samozrejme priemysel, ale dôležité, dôležité, dôležití sú aj zastupcovia e, obce alebo komunity užívateľov. Preto budem hľadať vašu podporu a budem sa snažiť získať vašu podporu pre tento program. No a ďalej niečo k pracovnému programu na 2011 hlavné kroky, nie teda kompletné, ale hlavné kroky, ktoré predložím budúci rok. A budem sa snažiť sústrediť sa na tie hlavné otázky. Neutralita internetu, to je absolútne dôležité verejné konzultácie, ktoré budú ukončené koncom septembra. Všetky reakcie boli zverejnené v súlade s hodnotením komisie. Minulý týždeň bol spoločný summit na pôde vašej inštitúcie. Ten bol pre mňa veľmi užitočný, no a na konci som bola veľmi spokojná s výsledkom diskusí. Ja zhodnotím situáciu a čo najskôr vám podám vaše informácie. Keď hovoríme o nariadení o telekomunikáciách, budeme musieť v plnej miere zohľadniť do dopad a dôsledky nariadenia o roamingu. Rovnako budeme musieť hovoriť o tom, čo urobíte v, súlade, v súvislosti s ustanoveniami o univerzálnych službách v rámci elektronickej komunikácii a balíčka o telekomunikáciách. To je tiež um, vec, na ktorej záleží. No a čo sa dá očakávať do konca budúceho roku predložíme legislatívny návrh, aby sme vás informovali o aktuálnom stave, o situácii, o informáciách vo verejnom sektore. A e, sú ďalšie dôležité implikácie, dúfam, že nie komplikácie v tejto oblasti. A budeme sa tiež zaoberať e, otázkami prístupu na internet, každý európsky digitálny prostriedok, každý, takže aj treba musí mať prístup aj ľudia si s tým postihnutím. Čiže každý je Európan. A to má veľké dopady na sociálnu inklúziu a zaistenie toho, že rezolúcia na internete bude zapájať všetkých účastníkov budeme hodnotiť verejne prístupné stránky aj iné zariadenia. V súvode s plánom, ktorý nedávno prijala komisia, budeme monitorovať transpozíciu smernice o audiovizuálnych eh, mediálnych službách. No a ja budem mať príležitosť zrevidovať to všetko v spolupráci s vami budúci rok. Ale toto sú niektoré z tých hlavných bodov, na ktoré som chcela upozorniť. A samozrejme sa teším na vaše reakcie a otázky. Dnes do obeda zasadla Rada pre vzdelávanie, mládež a kultúru. Ministri prijali závery Rady o európskom filmovom dedictve a to prispieje k zdvihnutiu povedomia o význame európskeho filmového dedictva. A tieto závery uznávajú, že práva a rámec práv duševného vlastníctva musí poskytovať právnu istotu na to, aby tie inštitúcie mohli vykonávať svoju misiu v, vo verejnom záujme a zaručovať prístup k archivovaným dielam. No a ďalej Vyzývam členské štáty, aby <clears throat> inštitúcie pre filmové dedictvo profitovali e, z príslušných fondov. No a okrem toho e, sa uskutočnila veľmi zaujímavá výmena názorov o kultúrnych a audiovizuálnych aspektoch kultúrnej agendy, hlavne čo sa týka priorita a možnosti tak na národnej úrovni, ako aj európskych. No a ďalej sa uskutočnil pracovný obed a na tom ste sa zúčastnili aj e, vy. Okrem toho, a to len medzi nami, ja, mňa úplne fascinuje, že triaja aktívni ľudia dokážu stráviť toľko času a venovať toľko energie tomuto tematickému bloku. Vieme, že 3, 3 to je veľa a v každom prípade to nebola nejaká skupina aktérov, bola to len skupina ľudí z s čerstvým prístupom a stále sú, tam panuje veľk, veľké nadšenie, veľká aktivita, živé možnosti pre vypočutia, ako viete, zoznamenia pre vás. Takže ja teraz myslím a neviem viac ako vy. V každom prípade akceptujem, že zatiaľ nedokončili svoju prácu a že sa veľmi snažia, aby pripravili záverečnú správu, ktorá dúfam bude kľúčom pri určovaní e, našich aktivít v súvislosti s digitalizáciou a Európeánov. No, myslím, že potom budú musieť dostať čas na dokončenie celej práce. Takže to je časťou znamenia z obeda a z formálneho zasadnutia s ministrami. No a ja som bola skutočne nadšená zohľadom na to, že hlavnou, hlavné otázky a problémy majú všetci spoločné. No ešte si myslím, že to nie je veľmi prekvapivé, pretože tie hlavné otázky sú také dôležité. Ale keď hovoríme o rade a ja myslím, že má trochu skúsenosti, tak je to prístup, tak, ktorý sa dá už nejak automaticky očakávať, ale myslím, že túto sa dostaneme ďalej. Ďakujem pekne. Nelly, of... Ďakujem pekne, Nelly, naozaj široká paleta tém. Niekoľko kolegov sa prihlásilo o slovo. Najskôr správodajkyňa pre rádiové spektrum. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pani komisárka za tento komplexný prehľad, ktorý ste nám poskytli. Ja vypracovávam stanovisko výboru pre kultúru a zameriavam sa na rádiové spektrum a na to sa obmedzím aj v mojom vystúpení. Ja si myslím, že sa zhodneme nad tým, že vysokorýchlostný e, internet je v záujme Európy, nielen z hospodárskeho hľadiska, aj pokiaľ ide o prístup k informáciám. Takže aj e, ide o to moc sa kultúrne a sociálne zapájať do spoločnosti, na tom sa zhodneme. Nemusíme sa o tom dohadovať. A tešilo ma aj to, čo ste povedali, a síce, že zabránite nejakému umelému rozdeleniu medzi internetom a klasickou televíziou. E, E, avšak toto rozdelenie exist, e, existuje a keď sa pozriem na návrh komisie v oblasti rádiového spektra, tak nie som veľmi optimistická, ale skôr e, mám mnohé obavy, pretože televízia nakoniec tou oblasťou, ktorá možno bude trošku zanedbaná, pretože už oznámenie komisie, že sa bude uvažovať nad tým, aby nad rámec 800 hercového pásma e, boli uvoľnené pásma, tak ja si myslím, že skôr ide o to vytlačiť e, rádiové spektrum z týchto e, pozemných možností a vieme, ako rádiové vysielanie je veľkou súčasťou nášho života plurality médií a myslím, že práve tieto frekvencie potrebujeme. V Nemecku e, máme e, prevádzkovateľov rádiových vysielaní, ktorí investovali e, veľké peniaze a možno, že všetky vidú na vnimoč. A vieme taktiež, že vo Francúzsku terestriálna televízia hrá oveľa väčšiu úlohu ako v ostatných krajinách. Tam kábel a satelit nehrajú takú veľkú úlohu, ak berieme e, vážne to, čo je v telekomunikačnom balíku, teda že v záujme e, pluralizmu názorov a médií potrebujeme neutralitu e, technológií, tak potom si musíme položiť otázku, či Nechcem povedať e, vytvoriť nejaký chránený priestor, ale jednoducho ubezpečiť sa, že v budúcnosti radiové e, vysielanie naďalej bude možné aj cez terestriálne kanály a nepozerať sa iba na hospodárskú stránku. A myslím si, že potrebujeme v radiospektrovom programe e, taktiež e, jasné vyjadrenie, že aj v budúcnosti sa bude šíriť radiové vysielanie v Európe aj terestriálne, aby nedošlo k tomu e, rozkolu, o ktorom ste vy hovorili, že mu chcete predísť. A potom ste hovorili o tom, že členské krajiny musia byť naďalej príslušné. Áno, súhlasím, pretože práve tie rozdiely medzi jednotlivými členskými krajinami vedú k tomu, že naozaj istá samostatnosť eh, nemôže brániť istej spolupráci, ale eh, rádiospektrový program eh, možno, že prideluje väčšie právomoci komisii ako členským krajinám, aj pokiaľ ide o koordináciu a vytváranie takýchto politík. A ešte jeden bod, o ktorom chcem hovoriť, otázka prekrývania sa frekvencií a musíme dbať na to, aby nedochádzalo k narušeniam a e, musíme sa pozrieť aj na príčiny, e, napríklad bezdrôtové mikrofóny, to je veľmi dôležité pre všetky, dajme tomu, obecné divadlá a tu taktiež potrebujeme v návrhu smernice väčšiu jasnosť, väčšiu právnu istotu pre tých, ktorých sa to dotýka. Treba uh, mať aj vyvážené investície pretože práve kultúrna rozmanitosť eh, musí eh, byť viac eh, zdôraznená v tomto programe a teda nezamerať sa iba na tú hospodárskú stránku, ale nemyslím si, že to bude zanedbané. Jednoducho sa treba tomu viac venovať. Ďakujem pekne, hovorili ste mi zo srdca, ja už som to povedala súkromne pani Kros. Naozaj sme tu jednotní v boji za kultúrnu rozmanitosť a problémom je taktiež to, že dnes e, producenti mikrofónov vlastne e, e, vychádzajú z toho, že komisia rozhodne, že sa to nebude vyrábať. Jednoho dňa sa možno, že bude musieť vyrábať niečo úplne odlišné. Takže naozaj musíme byť obozretní, pretože páchame veľké škody. Áno, vidím, že vám na tom záleží a dúfam, že budú aj konkrétne výsledky. Teraz pani uh, Verheyen, ďalšia nemecká poslankyňa. Ďakujem pekne. Ja sa vám chcem poďaka- poďakovať za to, že ste prišli na náš výbor pre kultúru a vyjadrujete viaceré názory aj nás. Je naozaj veľmi dôležité, aby sme hovorili o digitálnej agende, ale nielen z hospodárskeho aspektu, nielen z, technického, z technickej stránky, ale aj zo stránky kultúrneho významu. Predrečníčka mi taktiež hovorila zo srdca, podporila ju aj predsednička, je to veľmi dôležitý aspekt, ktorý musí byť eh, vzatý do úvahy a ja si kladiem ďalšiu otázku v tomto kontexte. Ide o telekomunikačné služby, o prenos údajov mobilným spôsobom a taktiež sa často argumentuje na vidieku, že treba zabezpečiť e, vysokorýchlostný internet, ale ja sa pýtam, či e, poskytnutie takéhoto vysokorýchlostného internetu e, má ísť iba prostredníctvom spektra aj vo vidieckom priestore, či to stačí zo strednodlhodobého hľadiska, pretože už teraz sú problémy a súčasné technické možnosti nie sú dostatočné na prenos e, veľkých e, dátových objemov a možno, že to nebude možné prostredníctvom mobilných kanálov a naozaj sa treba zamyslieť nad e, vidieckými zónami. Možno, že tu by mohli zohrávať aj rádiové frekvencie úlohu Existujú, myslím, že ďalšie e, programy pre vidiecké oblasti, napríklad e, optické vlákna. Ja sa pýtam konkrétne, ako to vyzerá s novým smerovaním štruktúrálnej politike po roku 2012, vzhľadom aj na finančné možnosti, a s akými nákladmi počítate pri e, rozvoji napríklad e, mobilný, e, mobilné širokopásmo možno, že treba aj financovanie EÚ na to, aby sa vyhovelo aj vidieckému e, obyvateľstvu a e, naozaj treba ponúkať širokú ponúku v oblasti kultúr, kultúry vzdelávania, ale aj hospodárskej činnosti. Takže e, nakoľko odhadujete tieto náklady? Hovorí sa naozaj o všetkých týchto aspektov aj v oblasti štrukturálnej politiky. A vy už ste naznačili, že má byť e, naozaj úzká spolupráca s národnou, regionálnou úrovňou, preto e, aby sa skonkretizovali programy, sú konkrétne predstavy alebo e, predstavy o tom, ako by sa to mohlo finančne zrealizovať. Kultúra totiž to je v tejto oblasti veľmi dôležitá, ale musíme sa pozrieť na financovateľnosť aj obsahov. A ešte ďalšia otázka, na ktorej mi záleží neutralita siete. Vy ste to stručne e, našrtli, ale možno, že by ste to mohli doplniť, ako v budúcnosti komisia chce zaručiť, že v členských krajinách naďalej bude nediskriminačný prístup k internetu. A ako to e, vidí náš výbor, nož e, je dôležité, aby naozaj internet bol k dispozícii všetkým a aby uh, E, tie e, miery prenosu boli rovnako zabezpečené pre všetkých e, providerov. A ide hlavne o tých malých poskytovateľov obsahu, ktorí sú zárukou rozmanitosti v Európe a sú dôležití aj pre oblasť vzdelávania. Ja myslím, že na nich netreba zabúdať vo svetle e, veľkých e, subjektov na trhu. Treba zlepšiť rýchlosť, aby, aby, mali, e, aby jednoducho neboli znevýhodňovaní, pokiaľ ide o konkurenciu. Tu by naozaj mal ten prístup byť nediskrimo, nediskriminovaný aj naďalej a možno, že by bolo dobre sa zamyslieť aj nad alternatívami pri financovaní rozvoja sieti ale nie, aby tieto e, náklady znášali e, iba subjekty, pretože to by v konečnom dôsledku nepodporovalo tvorivosť, ale podporovalo iba olig- oligarchie na internete. Ďakujem pekne. Ja dúfam, že tlmočníci zvládli ako tak tú rýchlosť. A ešte pani Trüppel teraz. Danke, Doris. So then I Hm, ďakujem. Rozhodla som sa hovoriť eh, v angličtine, aby som mal priamu komunikáciu s pani komisárkou. Ďakujeme vám za prejav, pani komisárka. Chcem len počiarknúť slova predrečníčok. Rada by som vám pripomenula eh, váš prvý príhovor tu vo výbore k telekomunikačným politikám. Vtedy ste povedali, že E, e, chcete nájsť dobrú rovnováhu medzi ekonomickými, sociálnymi a kultúrnymi záujmami. Keď vás e, počúvam dnes k téme radiospektrových politík, tak z môjho pohľadu ste e, zabudli na to, čo v telekomunikačnom balíčku už parlament urobil že sa nám podarili určité pozmenujúce návrhy v tomto balíčku a naozaj by som vám odporúčala, aby ste, ste to, čo sme urobili vážne, aby ste to brali vážne. Aby, nie je pekné, keď každý, každé volebné obdobie všetko začínavame od nuly. Náš prístup bol veľmi zodpovedný a dobrý spôsob spolupráce by bol ten, keby ste prijali to, čo sme už urobili. Slúbili ste nám, keď ste k nám hovorili, že chcete vytvárať túto e, rovnováhu v rámci tohoto trojuholníka. Mali by ste to naozaj brať e, vážne. My všetci e, sa zaujímame o ekonomický úspech. U všetkého tohoto je však jasné, že tu ide o soci sociálnu a kultúrnu diverzitu a preto to nie je len otázka ekonomická či otázka hospodárskej súťaže preto nebudem opakovať slova pred rečníčok, iba sa s nimi identifikujem. E, ďalšia veľká otázka sa týka toho, ako možno ďalej rozvíjať veľké e, otázky okolo internetu. Nie je tajomstvom v, komisie i, v komisii i medzi vami a pánom Barnie, že sú existujú určité konflikty v otázkach rozvoja jednotného digitálneho trhu na strane jednej a pokiaľ ide o ekonomické aspekty e, a takisto na strane druhej, pokiaľ ide o otázky odmeňovania, kritéria e, autorských práv tvorivých umelcov a aké možno nájsť riešenia, ak teda môžete nám naškrtnúť určité scenáre diskusí na pôde komisie, bolo by to pre nás nápomocné. Teraz pán Boris, nech sa páči. Ďakujem pekne. Rád by som pani komisárke e, vyslovil podporu v, týmto, e, v tejto veci, pokiaľ ide o širokopásmový internet. Možno podobná diskusia bude budúci rok o koheznej politike, ke, v svojom regióne som videl, ako toto všetko fungovalo, eh, pokiaľ ide o štrukturálne fondy a vysokorýchlostný internet. Všetko toto sa dobre darí vďaka štrukturálnym fondom. V poslednej fáze však pre podnikateľov bohužiaľ existujú problémy realizácie. K slovám pani Trupel len dodám, čo, kto by tu mal takéto diskusie viesť? Komisia? Alebo snáď niekto iný, kto má právo rozvíjať obchodné modely? Kto má zaručovať autorské práva na strane jednej a na druhej strane príslušný dialog s autormi e, umeleckých diel? Myslím si, že od nápadu až po realizáciu daného diela i predsa e, e, prebehne eh, dosť dlhá, eh, dlhé obdobie. Potom otázka digitalizácie filmov. Nie je to ešte plne obsiahnuté v programe, pretože dnes Európa je ešte ďaleko za Európou, pokiaľ ide o digitalizáciu kín, filmov. Nemôžeme predsa každému tu v Európe umožniť tento prístup celej tej kinematografickej mnoho e, tej pestrosti zaručiť tento digitálny prístup filmov e, v kinách. Nož preto si myslím, že by sme mali finančnú podporu a takisto preklady do všetkých jazykov, že toto všetko by sme mali umožniť napríklad prostredníctvom Európskej investičnej banky, ale to je naozaj priamy prenos e, kultúry na občanov. Už ale toto bude v programe média a menej snáď o tejto oblasti. V každom prípade je to dobré, aby sa dvaja komisári spoločne zapojili do boja. Ďalším rečníkom je kolega Lothar Bisky. Ďakujem pani komisárka za informácie Vysokorýchlostný širokopásmový internet je samozrejme budúcnosťou a, a veľmi dôležitý pre budúcu kultúru Európy. O tom rozhodujú ministri, ak tomu dobre rozumiem, ale jeden aspekt ma veľmi zaujíma a to je rozvoj komunikatívnych kompetencií a zručností. Vo všetkých materiáloch máme problémy, že sa to rešpektuje a pri výuke napríklad v, E, učiteľov máme veľké otázniky. My by sme sa mali zaoberať aj vzdelávaním, ale prekvapuje ma, že pri rozvoji týchto kom- kompetencií neexistuje vlastne vzdelávanie učiteľov. Predsa tu existuje tradícia, audiovizuálne média predsa čo si demonstrujú, čo si pred sebou hmatateľne vidíme na plátne. Dôležité je, že nielen technika prináša no, novinky, ale aj ľudia, ktorí techniku využívajú, ktorí dokážu kriticky k technike pristupovať. A moja otázka znie, prebieha určité zohľadňovanie týchto úvah, alebo nie je to pre vás relevantné, alebo sa to rieši na národnej úrovni, táto komunikácia. Pani e, Stručne, tak ako kolegovia, ja chcem hovoriť o význame. Nejde iba o kanály, ale aj otázka obsahu, ako voliť e, obsah, ako umelci môžu prispievať k tejto digitálnej agende. Ja by som taktiež chcela hovoriť o, o prechode. Treba tre, prechodu venovať e, pozornosť. Musí sa to zrealizovať o 2-3 roky. Pýtam sa, či to nie je príliš skoro, či tá časová lehota nie je príliš tesná. A ešte jedna vec, o ktorej chcem hovoriť. Väzby s verejnými mediatékami a knižnicami. Ako, ako to nadvezuje na vzdelávanie, ale o tom už hovorili predrečníci. OK. V poriadku. Rozpravu teraz e, alebo otázky, kolo otázok končím a dávam možnosť pani komisárke odpovedať. Nech sa páči. Pani Triple, naozaj je pre mňa výzvou, ak po len maličku chvíľu myslíte si, že Európsky parlament neberiem vážne, tak musím nesúhlasiť. Naozaj, sama som bola poslankyňou parlamentu pred mojou kariérou v komisii. Takže naozaj ju vás beriem vážne, trvám na tom, na tom, to neznamená, že vždy súhlasíme, ale to predsa ne, možno hneď označiť za neseriózny prístup. To treba naozaj vyjasniť. A teraz zo pár reakcií k e, otázkam, ktoré sú mimochodom veľmi dôležité. Som vám vďačná za možnosť o nich diskutovať. Keď napríklad hovoríme o otázkach spektra, naozaj je to ojedinelá výzva, že totiž naozaj sme v situácii, kde máme takúto možnosť a preto tvrdím, že treba veci urýchliť, potrebujeme mať spektrálne možnosti na to, aby sme mali tento široko, širokopásmový balíček a di- digitálny vývoj a jeho implementáciu, aby sme mali všetkých, aby ho všetci podporili či už je to vzdelávanie, či, či už je to eh, akákoľvek iná oblasť, je dôležité, aby sme si uvedomovali, že táto možnosť musí byť aj využitá. Samozrejme, že je to veľmi dôležité a či táto nová príležitosť poskytuje dostatočné spektrum pre to všetko, čo sme si predsa vzali. Sme samozrejme ambiciózni, každý má svoj vlastný prístup, ale v konečnom dôsledku je to ambiciózny program. Keď hovoríme o spektrum pre vysielanie a pre internet, neplánujeme ďalšiu formu digitálnych dividend. Tu je komisia veľmi jasne presvedčená. Bude to E, na dlhé e, životné obdobie. Neverím e, vo väčší život, ale určite na naše obdobie. Sme zodpovední za budúcnosť a to bude trvať určite trochu dlhšie než naše funkčné obdobie. A som pevne presvedčená, že nám to dá možnosť všetko realizovať. Monitorujeme to, boli by sme nemúdri, ak by sme tak nerobili, monitorujeme využitie e, užívateľov, či sa celé spektrum využíva efektívne. A tu je tiež dôležité, aby bolo spektrum dostatočné, treba ho využívať e, pre e, blaho európskych občanov a pre podnikateľov. Mimochodom, pokiaľ ide o možnosti poskytované širokopásmovým vysielaním pre kultúru sú nepochybné. Pracujeme na tom, aby boli prítomní aktéry a odborníci. Diskutovali sme o tom, či by nebola možnosť, aby generálne riaditeľstvo a ďalšie aktéry nepomohli to vyjasniť. Ak ste ochotní, určite môžete sa zúčastniť takýchto hĺbkových vysvetlení. Aktéry však ma uistujú a mali by sme byť vdelí. A členské krajiny by mali vnímať finančné dopady v súlade s európskymi pravidlami a riskujem, keď tvrdím, že problém by mal byť e, tým či oným spôsobom vyriešený. Keď hovoríme napríklad o otázkach kín, informovali ma vysvetľovalo sa rade, že čoraz viac malých kín prechádza na digitalizáciu a vtedy je k dispozícii 75 tisíc eur. Takéto čiastky majú k dispozícii. Určite sa nájde riešenie. Mnoho ľudí si to uvedomuje a mali by sme byť veľmi opatrní, aby tu neboli obate bezdrôtové prepojenia e, e, vidieckých oblastí. Podľa nás je to najlepšie riešenie. Ak sa pozriete na pevné siete, tak ma určite podporíte, že nie sú e, finančne efektívne a životaschopné. Výsledkom mimochodom nebude to, že bude len jeden internet existuje viacero možností. Nielen pevné linky a tak ďalej, satelitné prepojenie. Musíme zabezpečiť, aby občania v týchto oblastiach nezostali blokom. Viete o mojom hesle digitálne pripojenie pre každého Európana. Takže sieť by mala pokrývať Európu, aby to bolo, možné bolo. Používať by sme mali najlepšie disponibilné technológie a tiež by sme si mali uvedomovať, že sú oblasti, kde môžeme použiť štrukturálnu pomoc a štátne dotácie, tak tam treba zohľadniť toto. Viete, že som sa do toho zapájala. Fascinujúce je to naozaj, keď diskutujeme o, o neutralite a otvorenosti, naozaj si treba vyjasniť definíciu, inak budeme hovoriť o iných planetách. V porovnaní so Spojenými štátmi oni majú úplne inú situáciu, to nepríjmam, takéto tvrdenie. pokiaľ ide o veľkosť konkurencie. Venujeme sa našej situácii. E, vďaka e, všetkému je tu e, hospodárska súťaž. Otvorený internet, no už to je výber spotrebiteľa. To, o to tu teraz ide. Do toho sa zapájam. Transparentné, otvorené riešenia sú potrebné aby sme e, spotrebiteľom dali výber. Treba byť konzistentný. Mala by to byť otvorená sieť a mimochodom nie je to obec zadarmo. Nie znamená to, že otvorenosť a transparentnosť nebude znamenať v, e, náklady a bez faktúr. Toto všetko berie telekomunikačný balíček do úvahy. Bola by som naozaj hlúpa, ak by som si neuvedomovala, že to je pre vás e, to najdôležitejšie, ale aj pre komisiu. Treba s tým e, e, to riešiť spoločne. V konečnom dôsledku komisia prebrala tie pozmeňujúce návrhy, pretože ide aj o našu vec. Mimochodom, náš balíček celkom jasne o tom hovorí a pochopiteľným, pochopiteľných formuláciách. E, vysielanie má veľké príležitosti a tiež internet a toto v spektrálnych politikách uznávame. Ak máte pochybnosti, dajte mi vedieť, v ktorých oblastiach. Vaša reč tela mi ma nenaplňa pocitom, že by ste plne súhlasili. Ja však vždy tvrdím, že ak o tom pochybujeme, te, dajte mi to vedieť, informujte ma, o čo ide. Pokiaľ ide o autorské práva, otázka teda, aký e, scenár e, uprednostňujem. Ja som za scenár, kde autory, umelci, a užívateľia sú zohľadňovaní. Zaslúžia si odmene, odmeny. a better feeling than they have at the moment. Talking about music, but it's also about audiovisual. Takisto audiovizuálna oblasť, sťahovanie z internetu, to všetko už som to bola povedala, môžeme byť hrdí na to, že toto na digitálnom trhu funguje. Nie je to zložité, pretože definícia digitálneho vnútorného trhu je bezhraničná. Myslím si, že toto sťahovanie je nelegálne, to je celkom jasné. Určite pre vás je to otázka, ak viete, že niečo je nelegálne, treba konať Ďalšia otázka, či bojujeme proti pirátstvu. Aj to je jedna z otázok. Mali by sme sa zamerať na systém a to je to, čo je náš scenár, ak sa pýtate na scenár. A to sa deje na dvoch stranách. Berieme však do úvahy autorov a tak ďalej. Zameriavame sa na to, aby oni mali odmeňovanie. Môžeme to potom čakať na ich ďalšie kreatívne kroky. Inak ich stratíme. Pre ten typ práce, ktorý sa im možno e, páči menej i nám. Takže sme si vedomi v komisii. Michel Barnier a ja tiež. Michel na prvom mieste Niekedy je to negatívne, niekedy je to pozitívne. Digitálna agenda je horizontálna úloha pre celú komisiu a všetkých 27 krajín, všetkých 27 krajín sa prislúbilo. Takže nie je to len otázka. Nie som v nálade, že by som menila e, svoj názor. Je to v, e, v hre, treba to robiť čo najskôr. To ma naplňa obavami hovoriť teda o sťahovaní z internetu. A jeden z tých, ktorý sa veľmi da, da, zapája do, tejto, do práce na tomto materiáli, nielen v, e, e, vo verejnej službe, ale aj mimo mi vysvetlil, že strácame celú generáciu, pretože sú zvyknutí na takéto aktivity. To... Uh, nearby Finnish, e-learning and the digital literacy. Digitálna gramotnosť je veľmi dôležitou súčasťou digitálnej agendy. A to je fascinujúce. Súhlasím s tým, ak žiak, mladá generácia má schopnosť is not Získať si tieto veci, ale ak učitelia nie sú na primeranej úrovni, strácame možnosti. Treba tvrdo pracovať a pretláčať aj tú národnú zodpovednosť a preto potrebujete na každom zasadnutí rady získať podporu tých ministrov, ktorí sa zapájajú do jednotlivých častí digitálnej agendy. Aby konali čo najskôr. A mimochodom je fascinujúce, Navštívila som školu v chudobnej oblasti a mali, mali zariadenie. Boli dobre vyškolení, výborní učitelia, veľa nadšenia. Po navšteve ma znova navštívili, kde starí rodičia i rodičia navštívujú školu, aj oni chcú zo pár hodín, pretože ich deti ich môžu učiť. A to je vynikajúce. Mnohí sú až takto ďaleko, že vlastne by rozbehli aj podnikateľské aktivity a tak ďalej. Ja som povedal, tohoto sa ujmeme, veľmi nás to stimuluje táto, na, táto vášeň, toto nadšenie pre toto portfólio s vami to chcem implementovať. has, uh, which the people has to take. Dobre, takže ľudia mm, sa musí zaujímať, o čo, o čo hovoríme. No a, a reštela pani Kamajeda a pani Ferhajen. Nie kvôli tomu, že nechcete tomu veriť, ale myslím, že treba byť veľmi opatrný. Je lepšie byť opatrný, ako byť obeť veci, ktoré nemôžeme zmeniť. Takže ďakujem veľmi pekne a na neskôr na budúci rok sa uvidíme opätovne a chcel by som požiadať generálneho rejiteľa Madlana, aby nám e, načítal technické spôsoby, o ktorých sme dnes hovorili, ktoré dúfajme, že budú, e, nebudú zanedbávať e, ten kultúrny element Dobre, ďakujem pekne. Dovidenia. A teraz prejdeme k bodu číslo 9. Niekto tu ešte predsa len zostáva. Európsky rok aktívneho starnutia. Hanu, máš slovo. My spolu starneme. No už eh, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, pravda je, prav, je to pravda, že Možno je to na mňa až tak vidieť, že som zostarol, že automaticky som sa mohol stať spravodajcom. V sobotu mám narodeniny, budem mať 47 rokov, no a niektorí si myslia, že pre muža je to už pokročilý vek, ale ja sa budem pokúš, ja sa pokúsim prekonať aj túto hranicu. Takže, pani predsednička, aktívne starnutie a podpora medzigeneračnej solidarity je dôležitá téma. Bola téma pre rok 2012. No a ja výzvu ústaviť pánovi Kesslerovi. Nie je veľmi starý, skôr dalo by sa povedať, že to mladík, ale on sa teraz učí a v protiklade ku mne nemá ešte jeden šedivý hlas, teda vlas. Mihin törmäsimme on se, että tällä ei ole... Nož, našli sme jeden problém. Chýba nám rozpočet. No a iste nepotrebujeme žiadne horibilné sumy, ale keď sa zorganizuje tematický rok, tak minimálne by mali sa uskutočniť nejaké podujatia, pretože inak um, budú celé tieto tematické roky zbytočné. Takže treba vyčleniť nejaké rozpočtové prostriedky a pán Kastler na to chce poukázať, bude to žiadať. No a ja som Takže mali by sa uskutočniť nejaké podujatie, kde sa bude hovoriť na túto tému, pretože táto téma je aj v Európe mimoriadne aktuálna keď si vypočujeme diskusie o zvýšení veku odchodu do dôchodku, hovorí sa aj o tom, že isté informácie a isté vedomosti kvôli starnutiu sa ruč, rušia. Mnohí ľudia odchádzajú do dôchodku. Prídeme o vedomosti, schopnosti, ale treba zaručiť odozdávanie skúsenosti a vedomosti ďalším generáciám. Na tieto alebo tieto veci, ktoré ľudia nosia v sebe, nemôžeme len tak zahodiť. No a starnutie. Musíme zaručiť teda, aby ľudia starli v dôstojnom prostredí. V konzumnej spoločnosti to však nie je vždy veľmi jednoduché. Neustále sa opakuje, že dôležitý je len vnútorný trh a kto, je, kto je na vnútornom trhu je dôležitý, kto nie, tak nie je hovorí sa, investuje sa do škôlok, ale ale už nie tak do, do dôchodcov, do starších občanov, pretože nie sú už takí produktívni. Nie, každý človek je dôležitý, má svoju hrdosť, no a my poukazujeme na to, že, že starnutie je veľmi hodnotný proces. My chceme, aby duševný a telesný život a schopnosti ostali zachované čo najdlhšie. No a, a to treba zdôrazniť aj v oblasti vzdelávania. Celoživotné vzdelávanie je kľúčovým heslom. Vieme, čo to je. Dnes sme hovorili tiež o téme šport, čo je tiež dôležité tak pre telo, ako aj pre ducha. dobodanie nových vedomostí nemôže predsa obmedzovať vek. Ľudia sa môžu neustále ďalej učiť, to je tiež dôležité. Dobrovoľnícka činnosť je dôležitá, E, starší spoluobčania sa môžu realizovať len v oblasti dobrovoľníctva. Nemusí to mať nejakú ekonomickú hodnotu e, alebo nejakú cenovku. V každom prípade potrebujeme dobrovoľníckú činnosť, no a myslím, že, ta, že sa to dá uznať a poskytnúť nejaký stimul, aby ľudia sa neustále venovali dobrovoľníckej činnosti. A títo ľudia vedia skutočne mnoho, neviem ako je to v iných E, krajinách, ale vo Fínsku, keď ja som bol ešte dieťa, ale cez víkend som um, bol na športovisku, boli tam starší ľudia a tí merali napríklad čas, behu a tak ďalej. Na dnes, keď idem na nejaké športovisko, tak to tak už nie je. Ľudia, ktorí sa sú činní, dobrovoľnícky v športových oddieloch, tak sa zaoberajú, či je to ešte zaujímavé z hľadiska ceny alebo nie. No a myslím, že tu ešte treba odviesť veľmi dôležitú prácu. No a to je tiež duševná potreba pre ľudí, ktorí túto prácu vykonávajú. Peniaze nie sú všetko. Dobrovoľná činnosť je veľmi dôležitá a odozdávanie informácií, pre budúce generácie. Technológie sa neustále menia, neustále sa využívajú nové technológie a ich využitie nových technológií musí byť možné aj pre staršie generácie. Celoživotné vzdelávanie, všetci občania musia držať krok s vývojom vedy a techniky. No a v tomto prípade si treba vymieňať tie najlepšie postupy. Pani predsednička, ja viem, že dnes večer už nikto nechce ostávať tu dlho, ale aj napriek tomu by som chcel zdôrazniť ešte jednu vec. Potrebujeme rozpočtovú líniu, potrebujeme trošku peňažkov na túto tému, na medzigeneračnú solidaritu. Potrebujeme podujatia na tieto témy, potrebujeme vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie aj pre seniorov, to je dôležité pre duševné a fyzické zdravie všetkých, no a dôležité je, dôležité je aj dobrovoľnícka činnosť, <clears throat> celoživotné vzdelávanie, a to musí byť možné vo všetkých členských štátoch EÚ. Pani predsednička, no toto je všetko na teraz. Veľmi rád odpoviem na otázky a veľmi rád príjmem dobré tipy, podnety, námety. Ďakujem pekne, Hano. Všetci sme si všimli, že si bol dnes u holiča, aby si vyzeral mladšie. Pani Childes, Uh, uh, uh, ďakujem pekne, ďakujem. Najskôr ja som tu v mene tieňovej kine SAD Olga Senedová. Ja sa zaoberám touto otázkou v Írsku pomerne dlho a je to priorita na nadchádzajúcich 10 rokov. Skutočnosť, že Európa starne, to, o tom sa diskutuje už pomerne dlho. Priemerný vek Európana neustále narastá no a súčasne klesajú, klesa pôrodnosť celej EÚ. Dovolte mi niekoľko údajov z Eurostatu od roku 2012 aktívna populácia EÚ začne rapidne klesať. Populácia vo veku na 60 rokov sa bude každé 2 roky zvyšovať o 2 milióny občanov a z súčasných 85 miliónov obyvateľov na, vo veku na 60 do roku 2060 narastie na 150 miliónov. Priemerný vek narastie o 8 rokov, zo 40 na 48 rokov. Európsky a, a rok aktívneho, či, aktívneho starnutia, článok 25 Charty základných práv je, tvrdí alebo hovorí, že Európska únia uznáva právo seniorov na dôstojný a nezávislý život a na účasť na sociálnom a kultúrnom živote. Článok 3 Lisabonskej zmluve definuje solidaritu medzi generáciami ako primárny cieľ EÚ. Stratégia 2020 zdôrazňuje význam e, zdravého a aktívneho starnutia pre kohéziu a solidaritu spoločnosti. Seniory nie sú len súčasťou pracovného trhu, e, ktorý stráca hodnotu opustením tohto trhu aj aktívna úloha ehm, je tiež kruhu priateľov, rodiny a spoločnosti a tam môžu e, prispieť a podielať sa na živote ako dobrovoľníci. Dat, dobrovoľníci data ukazujú 6% obyvateľov vo veku. Nad 50 pomáha svojim rodinám, 13% občanom mimo svojich rodín a 11% sa po diela na dobrovoľníckej činnosti. No a toto znamená aktívne starnutie a zdôraznila to aj VHO. A ich definícia hovorí, že nie len o potenciáli starších spoluobčanov, ale aj o bariérach, ktorí musia čeliť. V Európe čoraz viac ľudí čeli diskriminácii kvôli veku, A hlavne v oblasti zdravotníckých a sociálnych služieb. Seniory tiež majú problém s prístupom k novým technológiám musíme si uvedomiť, že zamestnanosť eh, ľudí vo veku 55 a 64 za ostatných 10 rokov narastla z 37 na 46 na jednej strane to bolo jedným z cieľov Lisabonskej stratégie, na druhej strane však problémy diskriminácie a prístupu k dôležitým službám eh, sú čoraz relevantnejšie. <clears throat> Stánatie má tiež jasný rodový aspekt 22% žien a 16% eh, mužov žije v chudobe. Tieto bariéry zatiaľ nemajú jasné riešenia. Hlavný problém pri dosahovaní týchto cieľov, tak ako povedal predrečník, je financovanie. Principiálne toto je kompetencia členských štátov, ale v období rozpočtových škrtov a financie sú čoraz viac obmedzované. A to je priamy dopad na kvalitu zdravotníctva a tu starších generácií. No a preto komisia tiež chce zohrávať úlohu koordinátora a posilniť svoju úlohu pri komunikácii stratégie na rôznych úrovniach. Komisia tiež chce integrovať rôzne politiky, ktoré majú vplyv na život a blahobyt starších generácií. Regionálne spoločenstva sa musia zapojiť, pretože oni sú centra starostlivosti pre starších spolúčanov. Myslím, že toto sú oblasti, kde Európsky rok aktívneho starnutia môže prispieť k zlepšeniu života. Ďakujem pekne. Ja chcem poukázať na to, že tento výbor nie je výborom, kde sa vypracováva správa. E, my sa sústredíme len na kultúrno-sociálne aspekty, no a preto sa musíme trochu držať späť e, hlavná práca, hlavnú prácu odvádza výbor pre zamestnanosť. E, my sa zaoberáme témou napríklad programu Grundvich, celoživotného vzdelávania a tak ďalej. No, teraz Boris a potom Kelly. Ďakujem veľmi pekne. My si musíme uvedomiť, že aké sú demokratické, demografické tendencie v Európe. Poprvé, dôležité je teraz zdôrazniť univerzity tretieho veku, čiže pre seniorov. No a myslím, že všetci, ktorí videli niekedy takúto univerzitu, vedia, aké sú dôležité po druhé, čo sa týka pracovných aktivít po dosiahnutí dôchodkového veku. Niektorí by mohli a môžu mať záujem pracovať ešte po odchode do dôchodkového veku. A tu strácame mnohých, keď nevyužívame Európsky sociálny fond pre tých, ktorí chcú mať eh, alebo pracovať na polovičný úvezok po odchode do dôchodku. No a veľká angažovanosť, čo sa týka dobrovoľníckej práce a činnosti. Príklad z Budapešti. V Budapešti sú tie veľké kúpele a každý, kto bol niekedy v takýchto kúpeloch, vie, ako už vie, že tu fungujú už stovky rokov ale 90% z hostí do 16.00 to sú ľudia vo veku nad 60 rokov. No a to znamená, že vo, vys- vo vysokom veku sa dá viesť e, príjemný a plnohodnotný život. Ďakujem pekne. Teraz milý kolega Kelly. Dobre, takže stručne. Myslím, že predrečníci už povedali takmer e, všetci. Ja chcem len zdôrazniť, že je smola, že hovoríme o aktívnom starnutí už dlhé roky a nehovoríme a nemáme rozpočtovú líniu. No a iste sú veci, o ktorých treba hovoriť a zaslúhujú si našu podporu. Hlavne celoživotné vzdelávanie pre starších spolupčanov a občanov vo veku na 60 rokov musia mať počítačové schopnosti. Všetko sa dá urobiť a to musí byť v ich prospech. Keď sa len zamyslíme nad možnosťami ďalšieho rozvoja tak ďalšie body, ktoré sa týkajú ochovy do dôchodku. No už v každom prípade potrebujeme vlastnú rozpočtovú líniu. Ďakujem pekne, aby som chcela ešte kolegovi taký stručný podnet, s čím som sa stretla na, počas mojej práce na Balkáne. Potrebujeme senior service. To znamená, že občania vo dôchodkovom veku, ktorí sú ochotní ďalej poskytovať svoje služby spoločnosti, hlavne v tých krajinách, ktoré potrebujú ich pomoc, napríklad v Bosne, Hercegovine a Kosove. Oni sú vďační za všetkých, eh, ktorí sa rozhodne budovať tieto nové krajiny s nimi. No a myslím tiež na krajiny na východe, Ukrajina, Azerbajdžan, vyvíjať činnosť vo dôchodkovom veku. Koľko inžinierov už nemôže nič robiť v dôchodkovom veku. Môže tam ísť a pracovať tam. No, bohužiaľ, toto e, komisia zatiaľ nezohľadňuje. Ja už som to toľkokrát pripomenul, Možno my by sme sa mohli snažiť pomocou nášho príspevku k tomu nejako možno teda upriamiť pozornosť. Komisia tu je, ale komisiu chcem upozorniť na to, toto je prvá diskusia, takže keď budeme mať nejaký dokument, tak vás požiadame zaujať stanovisko. Dovolte teraz najskôr, aby sme my začali nejakú fact-finding mission. No a na záver, Anna Takula, nech sa páči. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj za všetky komplimenty. Ja som vedela, že budem hovoriť o starnutí a povedal som si, že by som mal vyzerať upravene. A taktiež e, som si uvedomil, že tieňová spravodajkňa taktiež bola u kaderníčky, takže naozaj je škoda, že sme nezapôsobili na viac ľudí. Niekedy tých 20, tých 23 eur nie je až taká dobrá investícia, ak sa nikto na to nepríde pozrieť. Nož ale odhliadnúť od tohto, chcem povedať, že sa chcem poďakovať za pripomienky Kásler a Fan Nistelrooy. Chcú doplniť do názvu aj medzigeneračnú solidaritu, nielen aktívne starnutie. To bola ich myšlienka a ja si myslím, že je to v poriadku. Ale bol by to potom dosť dlhý názov a niekedy e, stručný, výstižný názov je lepší, ale môžeme o tom hovoriť. Je správne, tak ako povedala predsednička, že sa musíme zaoberať e, oblasťou kultúry ja sa na to pokúsim obmedziť, pretože ostatní hovorili o zamestnanosti, o demografických zmenách v EÚ o 50-60 rokov. Takže naozaj sa pokúsme ostať v rámci našich právomocí, zamerať sa na vzdelávanie, kultúru a šport. Tie myšlienky, ktoré ste mi poskytli, sú dobrým východiskom na to, aby som sa oberal týmto smerom a som si istý, že keď začnem s konkrétnym formulovaním, tak e, ostanem mladým, alebo aspoň budem starnúť dôstojne a uvidíte to na budúce. Dobre, takže najbližšie 2. decembra e, budeme mať návrh správy pána Takulu, budeme o tom diskutovať. No a e, myslím, že ďalšie postupy potom v januári. Takže oficiálna správa v decembri diskusia. Takže ja ďakujem ešte tým, ktorí tu ostali. Viem, že je neskoro štvrtok po obede. Ja ešte budem udelovať e, cenu literatúry komisie dnes večer. Ja odchádzam až zajtra, takže by som tu mohla byť e, až do zajtra, takže urychlíme to. E, Bod C10, schválenie rozhodnutí koordinátorov. Máme to na stole, myslím, že nie sú žiadne námietky, takže je to prijaté. Bod 11, rôzne. Neviem, chce tu ešte niečo povedať? Zdá sa, že nie. Takže bod 12 1. decembra o 3. a 2. decembra e, do poludňa nasledujúce schôdze. Ak to je všetko, tak e, chcem poďakovať všetkým aj tlmočníkom za ich efektívnu prácu pri rýchlych prejavoch aj v angličtine, aj vo francúzštine. Takže šťastný návrat do vašich e, okrskov a veľa úspechov v kontaktoch s vašim